hlasovať e, v, vo štvrtok. Takže ukončili sme e, svoju prácu a 13. januára budeme pracovať do 9. do 13. potom od 15. do 19. a potom od 21. do 24. Samozrejme, Eh, môžete si pozrieť na internete eh, program. Toto zasadnutie je ukončené. Prajem vám dobrú noc.